Výbor e, pre právne záležitosti preskúmal e, mandáty e, kolegyne Gras van der Heinz, Stefana Maulu, pána Nikolausa Čontisa a pani Auke Zistra a navrhli vyhlásiť ich za platné od kolegyne Gras van der Heinz s účinkom od 9. júla, 13. júla pre pána Maulu, pre pána Čontisa s účinkom od 20. júla a pre pána Cajstra. od 1. septembra. Teda navrhujem, aby sme ich vyhlasili za e, platné. Sú nejaké námietky voči tomu? Nie, platnosť týchto mandátov je teda týmto potvrdená. E, príslušné francúzske e,